Okay, I think uh, it's time to open the meeting. We've only... Že nastal čas, aby sme pokračovali v zasadnutí. Máme len uh, dve témy na našom ostatnom programu, uh, programe. Je to bod číslo 7, Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. Spravodajkyňou je Permanš Bereš, takže týmto jej dávam slovo. Merci, madame la... Ďakujem, pani predsednička. Chceli ste, aby tento výbor vypracoval správu z vlastnej iniciatívy k otázke európskeho semestra. Myslím, že nie len pre náš výbor, ale pre celý Európsky parlament táto otázka semestra je dôležitá. Štruktúra a prístup Európskej komisie keď sa zahájila diskusia o hospodárskej správe a mm, teda centrum bol európsky semester, na čo to slúži, šesť správ v tomto výbore a sú s tým spojené. Táto správa z vlastnej iniciatívy samozrejme ešte nechce byť e, správom o obsahu európskeho semestra. Je to skôr referenčný rámec ktorom Európsky parlament bude postupne v nasledovných rokoch mm, vytvárať obsah tohto semestra. Nejde ani o zasahovanie zo šiestimi, do šiestich správ, ktoré poznáte. To, čo sa vypracuje v týchto šiestich správach, bude zapracované do tejto budujúcej sa architektúry. Takže poslaním mimo Európskeho parlamentu alebo nad rámec Európskeho parlamentu je definovanie podmienok, za ktorých sa môže vytvárať politická diskusia, pretože keď hovoríme o hospodárskej správe a riadení, tak nemôžeme si predstaviť, že budeme hovoriť len o technických otázkach. Sú tam zásadné politické, ekonomické rozhodnutia, ktoré sa tým pádom e, začínajú angažovať. No a otázka fungovania demokracie e, e, je tu veľmi kritická. Ak má demokracia mať miesto v tomto semestri, tak otázka sklbenia Európskeho parlamentu a národných parlamentov je dôležitá, ale je tu otázka úlo- e, úloha sociálnych partnerov. Vieme, že až doteraz títo partnery sú na európskej úrovni pridružení do makroekonomického dialogu. Ale doteraz tento dialog bol veľmi formálny. K obsahu samotného semestra. Keď sa pozrieme na tých 6 správ, ktoré sú hotové, je jedna vec, ktorá ma zaráža a znepokojuje. A síce, že všetky tieto diskusie, ktoré máme okolo hospodárskej správy a riadenia, sú zdôvodnené nerovnováhou medzi, spôsobené nerovnováhou medzi um, e, teda federálnym aspektom hospodárskej menovej únie a potom kompetenciami, ktoré sú vykonávané v rámci e, členských krajín s prístupom spoločného záujmu v rámci článku 121 zmluvy. To, čo bolo spočiatku otázkou koordinácie, sa dnes zdá byť výlučne otázkou dozoru, dohľadu a sankcií. Hospodárska politika, ktorá bude len dohľadom, nie je možná. Najskôr je potrebná koordinácia a nejde o koordináciu dohľadu a sankcií ale sklbenie hodnotenia situácie a toho, čo chceme dosiahnuť, aby sme vzali do úvahy danú situáciu. Takže ja na to naozaj chcem upozorniť a na nešťastie tu nevidím nikoho, ale vyzývam spravodajcov, aby v rámci balíka hospodárskej správy a riadenia prepracovali tento text a zaviedli koordináciu a nehovorili iba o dohľade. Koordinácia a dohľad to je dobré, ale nesmieme úplne vypustiť koordináciu, pretože inak sa nikam nedostaneme. Ak budeme len e, kontrolovať, e, tak e, nedosiahneme rast a konkurencieschopnosť v Európe. Druhá pripomienka sa týka charakteru um, toho projektu, ktorý chceme vytvoriť v menovej oblasti, ktorá vychádza z dvojnásobne záväzného um, prístupu, federálny um, prístup a potom um, po druhé úplná integrácia a rešpektovanie nezávislosti Európskej centrálnej banky. A pretože Centrálna banka je nezávislá, a nikto to nechce spochybniť, tak sme vypracovali, niektorí si na to spomínate, pán Garcia Margajo bol vtedy so mnou, keď sme hovorili o menovom dialogu, keď sme začali o ňom hovoriť, tak nechceli sme spochybniť eh, nezávislosť Európskej centrálnej banky. Podľa mňa nemôžeme úplne transponovať e, dialog v makroekonomickej oblasti, pretože táto oblasť e, parlament prostredníctvom e, veľkých politických orientácií alebo usmernení v oblasti zamestnanosti, len tam sa môže zorganizovať dialog, aby sme nenarušili nezávislosť Európskej centrálnej banky. A potom ďalšia pripomienka, samozrejme makroekonomická kontrola, to mm, nie je presne ten duch, e, v ktorom by som si želala riešiť tieto otázky, ale e, vyzývam tu na určitý brainstorming, aby sme našli riešenie. K harmonogramu samotnému, tak e, rovnako ako som už povedala, každý v tomto výbore pozná, tak ako ja, cyklus, ktorý začína e, výročným preskúmaním rastu, tri prílohy, príloha o stratégii EU 2020, príloha o makroekonomickom preskúmaní a príloha o spoločnej správe e, o zamestnanosti. E, tento balík bude predstavovať základný kameň tejto ekonomickej politiky a bude definovať prvky, na základe ktorých členské krajiny skoordinujú svoju politiku predtým, ako bude nad nimi vykonaný dohľad alebo ako budú v prípade potreby sankcionované. A Európsky parlament má úlohu, um, ktorá zostáva naďalej veľmi dôležitá a síce je to etapa, kedy Európska komisia uh, do, bude mať výsledky ročného hodnotenia rastu. To bude dvoj, mať dvojitý rozmer. Na jednej strane preskúmanie spôsobu, akým európske krajiny si budú počínať v roku N plus 1, aby sa definovalo to, čo bude stratégiou na budúce obdobie. Takto si predstavujem um, túto prácu, ale s komisiou si to musíme ešte overiť. A perspektíva ehm, do budúcich rokov v týchto veľkých orientáciách sa bude schvaľovať um, Európskou radou. Takže toto je priestor koordinácie. Čo sa udeje potom, je už potom zladenie s členskými krajinami, to sa bude ratifikovať e, radou v júli po tom, čo členské krajiny predložia svoje e, plnenie paktu rastu a stability a národných programov reforiem, ale táto fáza pred jarnou radou zostáva zásadná. A v tejto fáze by som ja chcela, aby Európsky parlament nielenže povedal, čo urobí e, uznesenie skupín, uznesenie výborov, Um, mali by sme mať dialog s komisiou preto, aby sme zistili, ako konkrétne ovplyvniť proces. A preto postup, ktorý um, sa vypracoval v tomto výbore a ktorý e, existuje aj vo výbore pre zamestnanosť, ktorý spočíva v tom, že veľké politické hospodárske orientácie alebo vedúce línie sú kvázi legislatívne texty, ktoré by parlament mohol doplniť a zmeniť a prerokovať s radou a to je podľa mňa dôležitý uh, krok, dôležitý prístup. E, z jarného stretnutia, teda pred jarnou radou, pred stretnutím s národnými parlamentami, sa mi zdá zásadné stretnutie v tomto procese koordinácie uh, hospodárskej politiky, o ktorej som hovorila, by bolo možno potrebné posunúť e, tie procedúry vpred, aby tu bolo väčšie, e, väč, väčšia angažovanosť v týchto politikách. V druhej etape roka tohto semestra, teda po rade na jar a potom, keď členské krajiny do toho komunitárneho mlinčeka dajú svoje reformné programy. Viem, že niektoré e, parlamenty e, chcú mať e, rozpočtové konferencie a nad tým sa treba zamyslieť a bola by tu, teda, bol by tu priestor na diskusiu. To, čo potom sa nájde v mnohých legislatívnych správach, ktoré boli vypracované, keď členská krajina má ťažkosti a Európsky parlament by mohol zasiahnuť ako mm, verejný priestor vyjadrenia, preskúmania týchto osobitných problémov. Tak podľa mňa, keď Dojo Papandreou prišiel e, v rámci výboru pre riešenie kríz predstaviť situáciu vo svojej krajine, tak e, parlament veľmi dobre zohral svoju úlohu. Mohol byť tu, v Bruseli, v priestore verejnej i diskusie, nie v duchu obviňovania, ale v duchu dialogu. Naozaj ešte raz verejný priestor, ktorý nám niekedy tak veľmi chýba. Takže v tomto duchu pracujem na tejto správe. Ďakujem za tú zodpovednosť, ktorú ste mi zverili. A chcem ešte naznačiť, že technicky povedané v tejto správe je základná myšlienka to, aby sme mali definíciu toho, čo bude mandát pre rokovanie o medziinštitucionálnej dohode, pretože dobré fungovanie európskeho semestra eh, sa veľmi spolieha na našu expertízu, na príležitosti v, mm, v nejakých eh, zásahoch, ale aj v tom, že komisia vypracuje správy, ktoré potrebujeme a že Európska rada vezme skutočne do úvahy to, čo hovoríme v rámci e, ďalšej práce. Takže toľko, pani predsednička, niekoľko návrhov. Možno som hovorila príliš dlho, ale chcela som um, to načrtnúť v tomto úvode. Well, I... Ďakujeme pekne. A ešte budeme mať čas e, pozorne to zvážiť, e, zvážiť možné e, smerovania. Nie je teda problém, že si hovorila trochu dlhšie Burkhardt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som poďakoval Pervánž Beres za jej úvod a dovolil by som si predniesť krátku poznámku k téme Európskeho semestra na koordináciu hospodárskej politiky. Jean-Paul Gozes tu dnes nie je, preto ma požiadala, aby som predniesol niekoľko slov aj v jeho mene. Z môjho pohľadu je tomu naozaj tak, že my všetci v parlamente by sme mali bojovať za to, aby úloha Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov v tejto súvislosti sa posilnila. Považujem za dôležité, že E, sa venujeme takto hĺbšie rokovaniam aj s kolegami z národných parlamentov a preto chcem oceniť to, čo práve k tomu e, uviedla Pervanš Beres. Výzva, ktorá spočíva v tom, ako v budúcnosti budeme vo väčšej miere koordinovať politiky v oblasti hospodárstva, je naozaj tu, nejde tu len o, o otázku dohľadu nad politikami, v hospodárskej oblasti. Pre mňa osobne je mimoriadne dôležité, aby v tomto procese sme zachovali nezávislosť Európskej centrálnej banky. Je to naozaj skutočne veľmi dôležité. E, za posledné dva roky najmä sme boli svedkami toho, aké je to dôležité. Preto pre mňa osobne, ale myslím, že aj pre celú našu skupinu, je to skutočne zásadný bod, ktorý sa týka činnosti Centrálnej banky sú aj viaceré pochybnosti, je mnoho otázok, ktoré bude potrebné prediskutovať. Um, okrem iného, čo sa týka prepojenia Európskeho semestra s celkovým balíčkom hospodárskeho riadenia, ale aj s paktom stability a rastu a taktiež e, s novým uh, európskym mechanizmom stability. To sú otázky, ktoré budeme musieť prerokovať e, v najbližších mesiacoch. Aby som to možno zhrnul, mm, môžem povedať, že sa musíme neustále snažiť e, mať na pamäti ten skutočný cieľ a síce chceme zachovať v Európe hospodársky rast, chceme zvýšiť zamestnanosť a mm, myslím, že preto musíme podriadiť tomuto cieľu aj opatrenia v rámci Európskeho semestra. Ďakujem. Uh, got... Uh, ďakujem pekne. Mám prihlásených ďalších dvoch rečníkov, Vicky a Jose. Vicky Ford, ďakujem. Ďakujem aj Perváš za jej vyjadrenia. To, čo sledujem vo svojom vlastnom členskom štáte, ja som presvedčená, že aj v iných členských štátoch sa to deje ehm, v na celom politickom poli, ale aj v radoch občanov je tu eh, eh, veľká potreba pochopiť, eh, odkiaľ verejné peniaze prichádzajú a kam tečú. Je potrebné zvýšiť mieru transparentnosti v tomto smere. Myslím, že práve táto transparentnosť a nezávislosť a schopnosť spoliehať sa na štatistické údaje, ktorým sa dá veriť, potom práve volá naša verejnosť, najmä vzhľadom na to, E, čo sledujú vo viacerých členských štátoch. Podľa mňa e, práve tento prvok v európskom semestri je dôležitý, e, práve tento prvok transparentnosti, ale súvisí to aj so správou, pre ktorú ja som spravodajkyňou, ktorá sa týka dohľadu nad rozpočtami a tam sledujeme práve um, rozsah procesu, ktorým budú musieť prejsť členské štáty a ich um, prínos do tohto semestra a taktiež mieru nezávislosti bez ohľadu na politickú príslušnosť politikov, ktorí budú prijímať tieto rozhodnutia, je potrebné, aby štatistické údaje boli v každom prípade dôveryhodné. Myslím, že zo schôdzi s národnými parlamentmi e, e, počas tohto roka mm, vyplýva mnoho veľmi zaujímavých skutočností. E, pani predsedníčka predsedala e, schôdzam, ktoré prebiehali počas e, celého dňa a potom e, ďalšieho dopoludnia. Bolo to zaujímavé. Bolo tam mnoho poslancov z národných parlamentov a európskych poslancov. Um, respektíve európskych poslancov tam bolo až príliš málo, čo je skutočne škoda. Musíme otvorene diskutovať s národnými parlamentmi, pretože občania volajú po takýchto otvorených fórach musíme e, sa tiež zúčastňovať týchto fór. Musíme taktiež e, navrhovať e, reálne pracovné programy týchto schôdzí. Ďalšia otázka, ktorú taktiež sledujem, ktorá prichádza z viacerých členských štátov, ale aj z radou verejnosti, tvrdia, že Európsky semestr je veľmi dobrý, dobre, je tam aj miera transparentnosti, ale aká úroveň transparentnosti tam naozaj je, až keď sa to dostane na tú európsku úroveň. Aj o to um, sa musíme snažiť. Môžeme hovoriť uh, o, um, rozsahu európskeho rozpočtu, o tom, aký by mal byť veľký alebo nie až taký veľký, ale v každom prípade je nevyhnutné zachovať uh, dostatočnú mieru transparentnosti na európskej úrovni a musíme mať jasný prehľad o tom, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú. Musíme ísť príkladom všetkým ostatným. To by bolo podľa mňa veľmi prínosné. E, musíme koordinovať naše iniciatívy, aby sme poskytli verejnosti práve tú mieru transparentnosti, ktorú očakávajú. A to je pre mňa to kľúčové. Ďakujeme pekne. E, zoznam rečníkov sa rozrástol. E, ďalej je tu ešte Liam a Sven. Jose, ďakujem. Pani predsednička, a ďakujem aj Perváš Beres za úvod, ktorý predniesla. Ja by som sa rád vyjadril tejto otázke taktiež, aby sme sa snažili zlepšiť tento dokument, ktorý je pred nami. Teda, aby sme sa pozreli, aká je pridaná hodnota, ktorú môže parlament e, ešte pridať k tomuto balíčku. Budem sa snažiť e, čo najviac štrukturovať svoje vyjadrenie. Všetci veľmi dobre vieme, že európsky semester E, je ešte návrhom belgického predsedníctva, e, prešiel radou ministrov a je to forma nezáväznej legislatívy. A ministri hospodárstva a financií zohrávajú v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. E, isté, že aj Európsky parlament môže sa podielať na tejto príprave ale celkom túto svoju právomoc nevyužíva. Aby sme predchádzali deficitom, musíme E, zapracovať európsky semester aj do všetkých ostatných opatrení, ktoré sú súčasťou balečka hospodárskeho riadenia a to tak, aby sme predišli kríze, ktorou sme práve prešli. Európsky semester nie je obmedzený iba na opatrenia, o ktorých tu hovoríme. Isté, že musíme e, mať prehľad o širších hospodárskych usmerneniach. E, tieto musia byť obsahom tohto návrhu. Niekedy sa to prekrýva s paktom Euro+. Plus. Niektoré skutočne sa tam opakujú vo viacerých týchto balíčkoch. Musíme to viac prepojiť aj so záchrannými mechanizmy. Máme teraz e, dočasný um, záchranný mechanizmus, respektíve dočasný Euroval. Zatiaľ sa zdalo, že to nefungovalo. Rada musela zmierniť podmienky pre Grécko a sú ochotní urobiť to aj pre Írsko. Aké gesto urobilo Írsko z hľadiska fiskálnej konsolidácie? Írsko sa ocitlo v situácii, v ktorej eh, by došlo k zvýšeniu dlhu a to by narušovalo hospodársky rast. To by samozrejme potom viedlo k tomu, že krajina by nebola schopná splácať tento svoj dlh. Tento záchranný balíček e, má e, rovnaké problémy ako tento prechodný mechanizmus. Kancelárka Merkelová hovorila o tom už vtedy, keď hovorila poprvýkrát o účasti súkromného sektora na splácaní záchranného balíčka, potom Centrálna banka uviedla, že takéto vyhlásenia by mohli viesť k zvyšenej e, volatilite na trhu, zvýšeným výkyvom na trhu. Samozrejme, bude sa to posudovať, posudzovať jednotlivo. Okrem toho sa uviedlo, že o, to bude platiť od roku 2013, ale je to v protiklade s tým, čo sa tvrdilo predtým a taktiež by to nebolo v súlade s tvrdeniami Medzinárodného menového fondu. A to by situáciu nezlepšilo. Prečo tvrdím, že rok 2013 nie je celkom správny? Nuž Nepodarí sa nám ehm, získať zľavu k tomuto dlhu pred rokom 2013, ale po roku 2013 sa to podarí. Potom uvidíme neudržateľnosť verejných financií vo viacerých krajinách. Dôjde dokonca až k k nesolventnosti a to bude mať vplyv taktiež na štátne dlhopisy, ktoré budú vydané po roku 2013 a v dôsledku toho štáty nebudú schopné splácať ani staré dlhy, ani nové dlhy. E, taktiež v tomto smere sú relevantné kritéria Medzinárodného menového fondu. Iba v jednom jedinom prípade Medzinárodný menový fond bol schopný reštrukturalizovať dlhy bez nejakého vonkačného zásahu, a konkrétne to bolo v Argentíne. Argentína um, oznámila Medzinárodnému menovému fondu, že splatí tento svoj dlh. To sa však nevzťahovalo na súkromné dlhopisy. E, tam obdržali 75-percentnú zľavu, ktorá je ešte stále nesplatená ale Argentína mohla devalovať svoju menu. Ale samozrejme, krajiny, o ktorých my hovoríme, nemôžu prijať eh, takéto opatrenie. Aké ďalšie nevýhody sú eh, v tomto záchrannom balíčku? Mm, nie je presne zadefinovaná eh, otázka reštrukturalizácie. Trhy potrebujú bezpečnosť, potrebujú pevné vyjadrenia, jasné vyjadrenia. Ale nepočujeme takéto vyjadrenia a preto podľa mňa musíme sa snažiť získať politickú odpoveď zo strany vlád členských štátov v súlade so semestrom. A toto by sa potom malo zohľadniť, keď sa budú prijímať rozhodnutia o reštrukturalizácii dlhu. A musíme e, sa pozrieť na to, akú formu reštrukturalizácie príjmeme ešte predtým, ako spustíme takýto mechanizmus. A ďalší návrh predsedníctva spočíva v tom, že reštrukturalizácia dlhu by mala byť v súlade s e, riešením krízy na úrovni bank. Štátne dlhy nepoholcujú kapitál, pretože štáty to nechcú pripustiť. Ak budeme mať záchranný balíček, kde bude umožnená reštrukturalizácia dlhu, bude to mať samozrejme vplyv aj na majetok štátu, na štátny kapitál. Keď sa pozrieme e, na celý tento model, nie je to presne zadefinované, nie je to celkom presne vykreslené, nie je to domyslené dokonca. A práve preto je tam taká veľká miera prekrývania dvojitých opatrení, preto parlament musí vnímať e, celý tento celok. My e, musíme prehodnotiť aj semester, aj ten dočasný mechanizmus, e, aj ten trvalý mechanizmus, ako aj mechanizmus na riešenie bankovej krízy. My to všetko musíme potom zjednotiť a nejakým spôsobom dotiahnuť do konca. Ak si neuvedomíme, o čo sa snažíme, nikdy sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele. Ja plne súhlasím eh, s tým, čo povedal eh, podpredseda. Skutočne dlh je eh, tou hlavnou prioritou a nemožno ho ignorovať pri koncipovaní plánov do budúcnosti. Ďalším rečníkom je Leo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať Pervanš za to, že zdôraznila jeden zásadný bod a síce koordinácia hospodárskej politiky, kde sa mm, ten dohľad dostáva do takej väčšinovej pozície v rámci balíčka hospodárskej správy mám pocit, že nereagujeme v oblasti koordinácie makroekonomickej politiky. Vysvetlím to. Keď si čítame smernicu a pozmenujúce návrhy, tak získavame pocit, že v podstate posilňujeme, ak nie dávame na piedestál eh, procyklický charakter eh, ekonomickej politiky, ktorá v Európe už nejaký čas existuje. A ten procyklický charakter hospodárskej politiky znamená, že eh, v podstate si upierame možnosť reagovať podľa konjunktúry. Konjunktúra rozličných jednotl- krajín nie je rovnaká a európska konjunktúra dnes nie je primeranou konjunktúrou pre politiku konsolidácie rozpočtu, keď sa pozrieme na úroveň využívania výrobných kapacít. Mám pocit, že vždy opakujem to isté, ale Máme 6 až 8 bodov, sme 6 až 8 bodov pod e, bežným prahom výrobných kapacít. To znamená, že zvýšený dohľad nad rozpočtovou politikou, ktorú by sme chceli ešte sprísniť, je to politika disciplíny, bude mať dopad, ktorý bude veľmi škodlivý na konjunktúru a možno to ani nezniží deficit. tomu, čo povedal pán Garcia Margajo, úplne súhlasím s tým, že je potrebné v európskom semestri riešiť reštrukturalizáciu dlhu. Keď sa pozrieme na príčiny nárastu dlhu, a tu sa musíme pozrieť aj pod hladinou mora, aby sme videli aj iné ako špičku ľadovca, tak sú tu príjmy vo všetkých európskych krajinách, ktoré sa znížili, pretože európske krajiny viedli fiskálnu politiku, ktorá prehlbila deficit. Takže ak napríklad v gréckom prípade povieme, že vláda Papadreu zdedila situáciu, za ktorú nie je zodpovedná, tak ako ostatné vlády e, spôsobili chyby, tak otázka dlhovej reštrukturalizácie sa stáva absolútne nevyhnutelnou. No a posledná vec, koordinácia hospodárskej politiky nie je len koordináciou politiky medzi členskými krajinami, ale je to aj to, čo nazývame v angličtine policy mix, teda koordinácia rozpočtových a menových politík. A v tomto ohľade Perváš hovoril o kľúčovom probléme a síce vzťah rozpočtovej politiky členských krajín a menovej politiky Európskej centrálnej banky. A tu musím povedať, že menový dialog na nešťastie sa stal dialogom hluchých. Ďalej, úrokové miery dnes jediný nástroj, ktorým môžeme ovplyvniť e, menovú konjunktúru, je veľmi obmedzený. E, predseda ECB nám e, oznámil minulý týždeň, prakticky teda počas posledného menového dialogu, sa zistilo, že dôjde k sprísneniu tohto dialógu. A dobrá koordinácia hospodárskej politiky znamená, že by sme o tom mali byť schopní diskutovať. A druhá vec, ešte stále k dlhu, položili sme mu otázku, či je kauzálny vzťah medzi rozhodnutím Ruska o gréckom dlhu na sekundárnym trhom a zvýšením úrokových mier o 15 pokiaľ ide o grécky dlh, neodpovedal nám a bez zhody Európskej centrálnej banky, bez teda súhlasu sa nezaobídeme, ak chceme reštrukturovať dlh niektorých krajín a ak chceme dobrý politický mix v Európe. Takže ďakujem, eh, Pervanš Berez. Je toto, toto je príležitosť na to, aby sme hovorili o týchto problémoch, ktoré sú tabu v celej EÚ. Nemyslím, že parlament by sa stával uh, negatívne k diskusii o týchto témach. Sven, máte slovo. Ďakujem za slovo. Chcel by som eh, povedať eh, niekoľko slov na Margo témy ak sa zamyslíme nad národnými programami reformy, tak ako boli predložené, ich kvalita sa veľmi líši. Zasluhuje si to našu podrobnejšiu pozornosť. Niektoré z týchto programov rozhodne nesplňajú očakávania a to nás naplňa veľkými obavami. Ak tento proces nebude e, e, príjmaný so všetkou vážnosťou, tak ani neprinesie žiadne ovocie druhú poznámku, ktorú mám. My sme sa dohodli na piatich kľúčových cieľoch a na viacerých zásadných iniciatívach. Je veľmi dôležité, aby tento proces sa neobmedzil len na akúsi stratégiu rastu, ale aby to e, bolo na úrovni e, komplex, komplexnosti tých cieľov. Treba sa zamyslieť nielen nad tým, koľko z tých e, opatrení ešte využívaných. Viete, e, je zbytočné merať produktivity, ak nemáte fungujúci stroj. No a musíme e, sa zamyslieť nad tým, že chceme mať e, k kvalitu verejnej politiky. Môj kolega Černion Biel vie, o čom hovorím. Nedávno bola tele, telekonferencia medzi Bundestagom a týmto výborom a aby toto sa odohralo pred niekoľkými dňami. A chceme e, viac zaangažovať národné parlamenty, tak bolo by dobre využívať také technológie, ako je videokonferencing a ďalšie. To skutočne umožní e, účasť ľudí na národnej úrovni na tomto procese. E, máme tu problém. Vicky povedala, že ten meeting bol veľmi zaujímavý, ale žiaľ Bohu so slabou účasťou z našej strany, áno, má úplne pravdu. Na druhej strane, ak sa zamyslíte nad účasťou národných parlamentov, tak eh, aj na ich strane boli tí, ktorí sú vždy E, zaangažovaní. Ale ak chceme záväzné výsledky, potrebujeme všetkých tých, ktorí majú to, ten, to najdôležitejšie slovo v národných parlamentoch, nielen hrstku e, vybraných. Zrejme by sme mali vypracovať správu v súčinnosti s, s poslancami národných parlamentov. Zdá sa, že vzniká akási tichá E, tichá súťaž medzi vládami a Európskym parlamentom na jednej strane a na druhej strane sú to vlastne poslanci národných parlamentov. Preto treba prehlbiť spoluprácu v rámci tohto procesu. V rámci celého európskeho proces, e, semestra by sme mali e, dbať o to, aby skutočne naši sociálni partneri a ďalšie zainteresované strany mali možnosť prezentovať svoj názor, aby mali slovo. Teda vás teším sa na ďalšiu spoluprácu, teším sa e, e, na ďalšie kroky. E, hospodársky rast je dôležitý, ale musí byť realizovaný v kontexte sociálnej rovnosti a vôbec možností, ktoré sa nám reálne núkajú. Ja vás chcem uistiť o tom, hovorí predsedníčka, že pracujeme na metóde videokonferencingu, kde by sme mohli prostredníctvom videokonferencingu pre, preberať veci s zástupcami národných parlamentov. Pán Šuntis, máte slovo. Ďakujem. Vzhľadom e, na e, dopravné problémy som dorazil na túto schôdzu neskôr. To znamená, že som si nevypočul úvodné slovo pani Ebereš, ale nepochybujem o tom, že v jej vystúpení odznelo veľa zaujímavého eh, je predsa dôležité, aby eh, bol priestor na to, aby sa, eh, aby, sa, aby došlo k výmene názorov zajtra a pozajtra grécky premiér vystúpi pred parlamentom, pred národom a bude hovoriť o e, opatreniach, hospodárskych opatreniach, ktoré, e, by, e, ktoré predstavujú objem 25 miliárd a mali by byť zamerané teda na okresanie výdavkov štátu ide o zníženie platov a ide o krátenia v ďalších oblastiach života. A mali to, majú, má, to byť, má to predstavovať zásadné kroky E, aké sú pr- prognózy? E, prognozy, e, ktoré očakávanie určitého hospodárskeho oživania, to nenastalo. V Grácku, ako aj v iných štátoch, to vyzerá tak, že E, dlh sa vyvíja ako si živilne a e, nesúvisí to s, pro, s problematickými výdavkami, ale skôr sú problémy na strane e, príjmov štátov. Už celé roky sa uplatňuje taká doňavá politika, ktorá, ktorá v, v Grécku vyzerá tak, že narastajú narastajú aj daňové nedoplatky, sú tam e, možnosti rôznych daňových úľav. No a jednoducho <clears throat> tá príjmová stránka štátnej kasy nie je naplňaná. No a potom e, bol to ten problém obovskej e, dlhovej záťaže súvisiacej s olympijskými hrami a to tiež veľmi zaťažilo naše hospodárske výsledky. No a keď sa sústreďujeme na štátny dlh, na, na e, príčiny krízy, môžeme sa ocitnúť na nesprávnej trati. E, vytvorili sa určité opatrenia, hovorí sa o európskom semestri, ale je veľmi otázne, čo to vlastne prinesie. Európsky semester a národné rozpočty. E, to je previazané aj na ústavy. Viete, keď národné parlamenty uplatňujú svoje pravomoci, a ak tie pravomoci sú okresané z hľadiska ovplyvňovania rozpočtu, tak potom sa veľmi ťažko koncipujú akési alternatívne politiky správa našej kolegyne mi e, pripomína pakt Europe Plus. Tento obsahoval mnoho e, povinností, e, mnoho zásad, ktoré mali byť zapracované do národnej legislatívy alebo dokonca mal by aj ústavne vyriešené. Ja som toho názoru, že toto nie sú cesty, ktoré povedú eh, k vymaneniu sa z krízy. Ja nie som proti koordinácii hospodárskej politiky, ale musíme to robiť za určitých podmienok. Pokúsim sa byť stručný. Poprvé, treba uznať, eh, že dlh že dlhový problém nie je problém, ktorý sa týka len Grécka alebo Portugalska. Jednoducho Jednoducho je to európsky problém a musí byť prijaté európske riešenie na prekonanie dlhového problému. Po druhé, je to e, e, pakt stability a rastu. Musíme si uvedomiť, že e, tie prognozy rastu sa e, nepotvrdili, čiže treba skutočne starostlivo nakladať s týmito problém, treba sa zobrať s týmito problémami. Na jednej strane máme hospodársky úpadok, narastá dlh a je to taký začarovaný kruh. E-governance. Vyvíja sa tlak, aby E, nastávali ďalšie a ďalšie krátenia. Domnievam sa, že je potrebné zaviesť e, určité, určité opatrenia, ktoré by mali štruktúrálny charakter. A musíme podniknúť také kroky, ktoré zmenia existujúce štruktúry, ktoré e, zabezpečia reštrukturalizáciu. E, a ako vieme, e, problém, ktorý dnes vidíme, sa neobmedzuje len na Grécko, ale tá kríza má svoje chápadla po celej Európe A ešte jedna vec, treba skutočne uplatňovať kroky v duchu solidarity. Edward, máte slovo. V tejto chvíli je situácia taká, že tie štáty, ktoré stoja z oči v oči veľkým problémom. Tzv. požiarníci, ktorí hasia požiar Portugalsko, Španielsko, Grécko, Írsko, to sú štáty, ktoré sú najtichšie, e, pretože sa boja ozývať kvôli situácii na medzinárodných trhoch. Ale práve ich hlas by sme mali počúvať, veď oni e, majú skúseno- skúsenosti, naberajú skúsenosti s riešením. Tí ostatní, ktorí sa hlasito ozývajú, len moralizujú, mudrujú. Len nedávno eh, z centrálnej banky sme sa dozvedeli, že, eh, že daňoví eh, poplatníci môžu za to, pretože oni ovplyvnili menovanie regulačných orgánov. Regulačné orgány nedostatočne dohliadali na banky, banky poskytovali živelne peniaze a tak sme sa ocitli v kríze bankári sa správajú veľmi konzervatívne, mm, nedovolím si to označiť inak a to určite nenapomáha e, nájdeniu riešenia. Niektorí rečníci hovorili o flexibilite, ale nie je to len o flexibilite. Myslím si, že väčšina tých alternatívnych riešení, ktoré sa uplatnili v minulosti, e, už dnes neobstoja. Musíme hľadať nové alternatívne riešenia a nepridržiavať sa rigidne toho, čo sa neosvedčilo. Máme istý balík tohto tzv. hospodárskeho riadenia, ale mám veľké pochybnosti o tom, či e, ten samotný balík nám e, pomôže vyhnúť sa osudu, aký sa e, v súčasnej dobe črta. Ďakujem, hovorí predsednička. Ak dovolíte niekoľko ďalších poznámok, nadviažem na to, čo povedal pán Šuntis počas e, európskeho semestra, ako by sme uberali z pravomoci národných parlamentov, ale počas diskusí s národnými parlamentami tu sedeli e, a konštatovali, že oni to vnímajú aj v opačnom pare, pretože poprvýkrát mali pocit, že skutočne sú zaangažovaní na procese, ktorý sa rozbieha na európskej úrovni a tento duch treba e, presadzovať a rozvíjať ďalej, aby na tej národnej úrovni e, mali pocit, že ovplyvňujú dianie. To je všetko, čo som e, chcela ešte dodať popri tom, čo už tu odznelo, pretože s tým súhlasím. Myslím si, že ten balík hospodárskeho riadenia obsahuje veľa zaujímavých prvkov. Mal by, mal by nám pomôcť spasiť sa pred tým, aby sme padli do tej hlbokej jamy a to sa vzťahuje predovšetkým na tie štáty, ktoré sa zmietajú v ťažkostiach. A, a, a musíme hľadať cesty, ako ich dostať opäť na cestu oživenia a určite im nepomáha to, že ich zaťažujeme ďalšími úrokmi, ktoré len prehlbujú tú dieru, v ktorej sa nachádzajú. Prván, že chcete si, si chcete adresovať niečo komisii. Komisia Chcete sa vyjadriť k európskemu semestru? Áno, rád sa vyjadrím, ak dovolíte niekoľko stručných e, poznámok. Myslím si, že treba sa zamyslieť nad povahou, nad základnými prvkami európskeho semestra. Nejde len o dohľad. I jedná sa aj o koordináciu v rámci správne zadefinovaných priorít pre Európu v kontexte stratégie Európy 2020 Dohľad e, teda sa deje na základe koordinovaného prístupu k makroekonomickej politiky v intenciách zadefinovaných e, usmernení. Dohľad v každom prípade e, má byť tzv. mekým nástrojom, nielen akýmsi bičom ale nehovorím, že je dokonalý, má svoje rezervy. E, e, komisia vníma európsky semester nasledovným spôsobom, že to umožní prijať integrovaný prístup k e, usmerneniach v oblasti hospodárskeho oživenia a zamestnanosti a umožní nám to komplexne sa pozrieť na celý rád ekonomických politík v snahe dosiahnuť ciele vytýčené v rámci jednotlivých ich usmernení. Po druhé, e, aktivity sa nekončia európskym semestrom a dohľadovými mechanizmami a, a pokračuje to aj, v, aj určitými vykonávacími opatreniami. E, veď e, nekončí sa dianie európskym semestrom i nadviezujú na to odporúčania schválené radou ministrov a potom samozrejme samotný výkon e, a, e, e, a, a kontrola toho výkonu toto je e, e, skutočne taký e, val, ktorý znamená koordináciu, integrovaný dohľad a vlastne vykonávanie odporúčaní schválených radov ministrov pre Európu ako takú, isto aj so špecifikami pre niektoré členské štáty. Ďalej, Európsky semester je nutné vnímať v širšom kontexte, predstavuje nástroj, ktorý by nám mal eh, pomôcť vymaniť sa z krízy a, eh, eh, zlepšiť náš prístup k hospodárskej politike, ktorá by mala byť vyváženejšia. Európsky semester je len jedným z nástrojov v súbore nástrojov vo forme Eh, reakcií vo forme politík eh, eh, rady a komisie. Komisia sa teší na ďalšiu spoluprácu s parlamentom a so spravodajkyňou, aby sme zadefinovali v súlade s Lisabonskou zmluvou a v súlade s očakávaniami rady a členských štátov e, ďalšie kroky. E, veď nieraz sme e, formulovali naše odhodlanie ísť ruka v ruke s Európskym parlamentom nielen v rámci Európskeho semestra, ale vôbec my sa tešíme na spoluprácu s vašou spravodajkyňou, aby sme skutočne naplnili spomínané ciele. Ďakujem, ďakujem pekne. už máte slovo. Ehm, ďakujem, pani predsednička. Myslím, že ste mali pravdu, keď ste dali slovo najprv komisii, pretože oni veľmi prispeli do tejto diskusie. Potvrdili to, čo predstavuje lip service. Musíme ehm, dbať na úlohu tejto inštitúcie. Takže ďakujem za tento príspevok a vďaka tejto správe eh, trochu um, prekonáme tú demokratickú výzvu, ktorá je spojená s e, európskym semestrom. Vždy, keď sa vraciam domov a keď e, ľudia diskutujú, chápu, čo sa deje, e, rozpočty členských krajín budú absolútne alebo až príliš Eh, ovplyvnené iným ako demokratickou diskusiou. A čo zostáva na národnom poli? Otázka demokracie nie je otázkou toho, že si vymyslíme, aká bude úloha Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Bohužiaľ, mm, rečnička nefunguje mikrofón. Najskôr teda ďakujem e, kolegom za ich príspevky, chápem e, niektoré z nich ako spojené s obsahom politik a toho, čo budeme vytvárať v tomto rámci. A nie je tak veľmi, e, je to cieľ tejto správy, to je procedurálna správa, ale týka sa samotného fungovania demokracie. A ako som povedala pred chvíľou, myslím si, že to má zmysel. Chcela by som uh, povedať dva také doplňujúce postrehy, na ktoré som predtým nemala čas a sú dôležité v rámci našej diskusie. Prvý z nich, Európsky parlament uh, zahájil štúdiu, zadal štúdiu, v rámci ktorej uh, externé inštitúcie sa pozerajú na to, ako sa veci dejú, aby sme mali konkrétny materiál na hodnotenie a je to spojené aj s otázkou pána Gigolda, aká je kvalita produktov, e, ktoré sú posielané komisii, aby sme vedeli, e, aby sme mali e, spoločný základ práce, ako takýto teda bude mať význam. A v tom istom duchu sa musíme pozrieť na to, ako rozpočtová diskusia prebieha vo federálnych alebo konfederálnych krajinách. Jedna z víziev, ktorá je pred nami, je práve táto a síce ako V prípade suverených subjektov, ktoré e, spracovávajú svoj vlastný rozpočet, môžeme e, z týchto subjektov vytvoriť jeden subjekt e, na takej globálnejšej úrovni. A druhý postreh, otázka lehôd. Predtým, ako komisia prišla s týmto európskym semestrom, sme už vtedy mali tieto ťažkosti nástroj, ktorý sme mali vtedy, veľké politické a ekonomické orientácie a orientácie pre zamestnanosť. Už vtedy sme si trhali vlasy, ako zasiahnuť preto, aby sme prinútili radu brať do úvahy to, čo chceme povedať. A teraz to bude ešte horšie, ak chceme, aby demokracia fungovala. A napríklad národné reformy. E, tu musia národné parlamenty ich preskúmať predtým, ako ich ich vlády pošlú do Bruselu. Ak chceme mať tento proces hostenia sa tejto funkcie a vlády nemôžu vypracovať tieto reformné plány, kým e, nebude jarná Európska rada. Komisia to potom musí preskúmať a potom to musí byť e, schválené letnou Európskou radou. Takže tento rok máme Európska komisia, ktorá e, schváli e, odporúčania jednotlivých krajín 7. júna. Na radu EPSCO to pôjde 17. júna, na ECOFIN 21. júna a v Európskej rade 24. A Národný parlament e, tam musí mať svoju úlohu a my tiež Takže otázka harmonogramu mobilizácie eh, je veľmi dôležitá. Znamená to, že my sa musíme zacieliť presne, kde budeme vystupovať. Ak budeme stále vystupovať a do všetkého zasahovať, tak to nebude dobré. Musíme identifikovať dôležité oblasti. Vicky Ford už tu nie je. Možno, že jej to niekto môže potom povedať. K nezávislým štatistikám musia byť kvalitné a nezávislé, ale mm, to nie je politika. A na druhej strane, a ľutujem, že tu teda nie je Vicky, naozaj už dlho ma to trápi a neviem, e, ako to v diskusii e, nejak e, masívne presadiť v súlade s tým, čo povedal Sven Gold ak európsky semester nebudeme považovať za niečo abstraktné, ale za súčasť väčšej štruktúry, musíme e, tam dosiahnuť koherentnosť. No a základný kameň tejto koherentnosti je, že, Európska, že tu máme stratégiu Európska únia 2020. To je taká tlemba. No a Európska stratégia 2020 nemôže uspieť samotná s tým, s tým obmedzeným rozpočtom. Teda je potrebné, aby Členské krajiny, keď predstavia svoje rozpočty, dali aj rozpočtové údaje, ktorými nám pomôžu pozrieť sa na to, ako ich rozpočet tiež prispeje k realizácii tejto eh, strategického cieľa EU 2020. Nie je to eh, také ťažké, ale ťažké je to v tom pohľade, eh, že nenapredujeme. Povedali sme, že vzdelávanie je kľúčové. Chcela by som teda presvedčiť všetkých, že v správe pani Vicky Ford musíme všetkých presvedčiť, že ich rozpočet prispieje do európskej stratégie. K tomu, čo povedal pán Magajo, hovoril o GOP, o vedúcich líniách. Ja veľmi dlho som sa snažila, aby tieto vedúce línie boli koordinačným nástrojom hospodárskej politiky, ale uistujem vás, že tieto nástroje sú nefunkčné. A ako dôkaz uvediem, že keď Európska komisia schválila eh, ročné, ročnú analýzu rastu, kde navrhuje znížiť mzdy a mnohé ďalšie zaujímavé veci, tak komisia nepovažovala za potrebné opraviť, poopraviť tie veľké hospodárske a politické orientácie a takisto aj usmernenia v oblasti zamestnanosti. Je to formálne, byrokrat, formálny byrokratický proces a Európsky parlament tento prvok, ktorý oficiálne nám dáva hlas a sa máme prispôsobiť tomu, čo hovorí komisia, to je základný kamen diskusie, je to práve ten, tá výročná analýza rastu. Nie sú to veľké politické a ekonomické orientácie, keď vidíme, stále je tu ten lip service a toto sa posúva neustále v tých diskusiách komisie. K tomu, čo povedal pán Gigol, k, k piatim kľúčovým cieľom a k sklbeniu e, s ďalšími projektami, ja úplne súhlasím s, týmto, s touto obavou a s dôsledkami, ktoré z toho treba vyvodiť. K, k tomu, čo povedal Edward Cicluna, ďakujem pekne, posilňuje to moje slova o dôležitosti toho, čo pán Papandreou povedal, keď prišiel a predstavil svoju situáciu, pretože to umožnilo ukončiť ticho a konečne sme prestali e, ukazovať e, prstom na vyníka, ale skôr sme začali diskusiu, kde každý má svoju časť zodpovednosti. My všetci sme vinní a zodpovední a tí, ktorí ukazujú prstom, e, sa z toho nemôžu dostať bez toho, že by prevzali zodpovednosť. Teda každý ju má za seba a za fungovanie solidarity a za koordináciu. To je jeden z pilierov hospodárskeho riadenia, e, ktorý chceme mať naďalej na zreteli, ak tento Európsky parlament má byť úspešný a nie len ďalším pokračovaním sankcií a dohľadu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Návrh harmonogramu e, je teraz nasledovný. E, návrh správy sa bude prezentovať 14. júna. Ďalej je lehota na pozňovacie návrhy 21. júna. E, Prerokovávať sa budú návrhy 11. júla. Hlasovanie v výbore prebehne 12. septembra a dúfame, že potom na 1. oktobrovej plenárke sa bude hlasovať o tejto správe teda je dostatok času ešte rokovať a uvažovať e, možno o ďalšom postupe. Ďakujeme všetkým, e, ktorí e, vystúpili v rozprave a úplne posledným bodom na našom programe je bod 8 a síce upísanie ďalších podielov na kapitály Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Ja som spravodajkyňou Správa samotná je veľmi krátka a vecná, pretože navrhujem, aby sme schválili to navrhnuté navýšenie kapitálu o 50 z 20 miliard eur na 30 miliard eur. Cieľom je, aby Európska únia mohla upísať ďalšie akcie splatné na požiadanie úmerne k súčasnému podielu únie na tomto kapitáli. Toto navýšenie kapitálu e, sa žiada preto, že banka reaguje na vplyv, ktorý predstavuje kríza a došlo k výraznému vplyvu v dôsledku krízy na fungovanie tejto banky a preto na to, aby mohla naďalej zmierňovať dôsledky krízy, potrebuje toto navýšenie kapitálu. Teraz dospela som k záveru, že tento návrh je dobrý, e, neboli tam žiadne kontroverzné body a preto v podstate schváľujem takýto postup a odporúčam takýto postup aj kolegom. Neviem, či niekto ďalší sa chce vyjadriť. Nikto. Lehota na pozňovacie návrhy je 19. apríla. Sven Gigold. Well, lehota je 19. apríla. Ďalej na výbore sa to bude prerokovať 24. mája, takisto sa hlasovať bude v ten istý deň. Dúfam, že sa to potom dostane na júnovú plenárku, na druhú júnovú plenárku. Sven Gigold. rád by som upravil pozornosť kolegov na viacero veci. Isté, že a keď sledujeme vplyv finančnej krízy, nedostatok koherentnosti z hľadiska postupu v hospodárskej oblasti v EÚ, potrebujeme naozaj bankovú štruktúru, ako napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európska investičná banka, ale keď zhodnotíme ich chovanie, vidíme, že viacerých krokov nie je v súlade s našimi cieľmi. Investujú napríklad do štruktúr fosilných palív v Rúsku, v Kazachstane, v eh, Rumunsku, v Mongolsku, v Slovinsku. A to nie je v súlade s našimi cieľmi z hľadiska ochrany životného prostredia. Preto podľa mňa neviem, či by sme mali eh, schváliť navýšenie ich finančnej podpory bez toho, aby sme prehodnotili konzistentnosť ich politiky s všeobecnými cieľmi Európskej únie vrátane stratégie EU 2020. Preto si myslím, že parlament by mal využiť túto príležitosť na to, aby sa k tomu vyjadril a taktiež sa snažiť o to, aby sa tieto navýšené prostriedky nevyužívali opäť na ciele, ktoré sú v protiklade so spoločnými cieľmi EÚ. A druhá vec, ktorú by som chcel uviesť, je nasledovná. Máme dvojitú štruktúru, teda Európska banka pre obnovu a rozvoj a Investičná banka. Nie je celkom logické, prečo máme tieto rôzne banky. Viem, že sú tam rôzne štruktúry členstva, ale do veľkej miery sa prekrýva činnosť týchto dvoch bank. Aj toto je potrebné riešiť, preto si myslím, že naša skupina predloží pozmeňovacie návrhy, aby sa začalo rokovať a aby sme dosiahli, že Európska banka pre obnovu a rozvoj zanikla do roku 2015 a potom, aby vznikla štruktúra v rámci investičnej banky, ktorá bude efektívnejšia a taktiež demokratickejšia, pretože e, máme o mnoho lepší e, vplyv a väčší vplyv na investičnú banku ako na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Musíme teda e, pozorne sledovať toto dianie. Potrebujeme do väčšej miery verejné banky, aby sme zabezpečili investície, ale musíme sa snažiť, aby tieto investície boli udržateľné a aby sme nepokračovali s touto dvojitou štruktúrou dvoch bank, ktoré do veľkej miery sa snažia viac menej o to isté. Bol by som rád, keby sme sa mohli dohodnúť na nejakom postupe, ktorý by bol v súlade s týmto tvrdením. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Zdá sa, že tu máme niekoho z komisie, kto by sa mohol vyjadriť. Pán Švežik sa ešte hlási. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne. E, ja sa budem snažiť držať vášho záverečného odporúčania, čo sa týka stanoviska k správe. A síce, že Samotný návrh nie je nejako sporný. Európska banka pre obnovu a rozvoj. Ja som sa pozrel na dejiny fungovania tejto banky, keďže bývala Československo a Česká republika využívali e, isté investície z tejto banky v e, začiatkom 90. rokov. Teda hľadal som odpovede na to, aká úspešná bola Európska banka pre obnovu a rozvoj e, a bolo pre mňa dosť prekvapením, že takmer 90 možno to častočne odpovedá na otázku pána Gigolda, takmer 90 investícií z Európskej banky pre obnovu a rozvoj e, do Československa boli vlastne zahraničné investície zo západu. To je možno jeden zo spôsobov, ako pomôcť európskym podnikom práve v krajinách, o ktorých ste hovorili. To je jedna vec. Ja osobne vnímam eh, dosť eh, obozretne otázku, že v časoch fiskálnej konsolidácie v okolnostiach, ktorých čelíme. 50-percentné navýšenie podľa mňa je obrovské a možno by sme mohli zvážiť, či to nie je príliš vysoká suma. No a tretia vec sa týka budúcnosti a budúcich investícií z Európskej banky pre obnovu a rozvoj. A ako národné parlamenty budú zapojené e, do procesu príjmania rozhodnutí, teda kde sa tieto e, investície schvália a o aké investície pôjde. Toľko teda tri krátke pripomienky z mojej strany. Ďakujem. Teraz dám slovo komisii. Spravidla. E, hovoríme, že to nemá žiadny vplyv na rozpočet, pretože tieto peniaze sú iba k dispozícii, nie sú to, tak povediac, peniaze v hotovosti, ale nedá sa všetko zaručiť eh, v dnešnom svete. Ešte Vicky Ford k tomu, čo povedal Sven o e BRD a EIB. Ak sa nemýlim, tak je tam úplne odlišná štruktúra akcionárov. Eh, aj to by sa možno mohlo spomenúť, pretože EBRD nepozostáva len z európskych akcionárov Chce ešte niekto ďalší položiť otázku? Pýta sa predsednička. Ešte Sven Gigold. Ja by som veľmi rád eh, eh, pochopil, ako chcete odôvodniť eh, to, že keďže v cieľoch ochrany životného prostredia sú cieľe, ktoré sa týkajú výrazného zníženia emisí CO2 a zároveň je tu táto banka, ktorá investuje v protiklade s týmito cieľmi znižovania emisí. Prosím, vyjadrite sa k tomu jasne. Dobre, takže všetci sme už dnes spomenuli Argentínu. Adolfo mi práve pripomenul, že Argentína nesplatila svoj dlh voči Európskej investičnej banke, teraz komisia. Rád by som sa teraz vyjadril stručne k potom, ktoré tu zazneli. Čo sa týka rozsahu kapitálového navýšenia, už um, um, Rada guvernérov rozhodla o zvýšení kapitálu na to, aby banka dokázala plniť uh, svoje nové úlohy v dôsledku krízy a taktiež, aby sa uh, zachovalo zachoval podiel ekonomického kapitálu, ktorý banka potrebuje na to, aby fungovala riadne. Toto bol teda dôvod. Ale toto podmienečné kapitálové navýšenie bude predmetom revízie koncom súčasného obdobia, aby sme zhodnotili, či tento kapitál sa zachová, alebo či sa časť z neho vráti. Je to kapitálové navýšenie formou navýšenia aj priameho kapitálu, aj disponibilného kapitálu. Nebude to suma, ktorá sa bude rozdielovať medzi akcionárov. Ide teda o disponibilný kapitál, nejde o priamy kapitál. Toľko len poznámka na okraj. Čo sa týka prekrývania činnosti EIB a EBRD, nuž tieto investície vznikli v rôznych časoch e, a pre rôzne potreby. Ehm, Európska investičná banka pôsobí skôr v Európe, do veľkej miery pôsobí členských štátov. Je to investičná banka v pravom slova zmysle z hľadiska projektov infraštruktúry, zatiaľ čo Európska banka pre obnovu a rozvoj vznikla na podporu krajín vo východnej časti, aby im pomohla v čase prechodu z um, plánované hospodárstvo na trhové hospodárstvo a sústreďuje sa skôr na súkromný sektor. Sú to teda dosť rozdielne politiky a rozdielne smerovania činnosti týchto dvoch inštitúcií. Veľmi správne ste uviedli, že isté, že do istej miery sa prekrývajú činnosti týchto dvoch inštitúcií a preto napríklad e, tieto inštitúcie podpísali memorandum o porozumení tak, aby lepšie koordinovali svoju spoluprácu, aby nedochádzalo k prekrývaniu činnosti, aby sa snažili spolupracovať tam, kde to bude možné aby nesúťažili, ak to nie je nevyhodnuté. Ja e, nie som odborníkom na otázky životného prostredia, ale myslím, že Európska banka pre obnovu a rozvoj výrazne navýšila svoje investície e, do oblasti energetickej účinnosti a v mnohých krajinách, kde pôsobí je obrovský potenciál zvyšovať e, energetickú efektívnosť. Teda nevieme, či politika Európskej banky pre obnovu a rozvoj je protiklade s politikou EÚ v oblasti klimatických zmien. Mm, myslím, že banka sa snaží rozhodne podporovať investície do týchto oblastí. Toľko teda zo strany komisie. Ehm, musím povedať, že som veľmi vďačný, že máte takýto skrátený časový harmonogram, pretože e, na neskôr do konca roka musí prebehnúť toto upísanie kapitálu a musíme ho prezentovať banke. Teraz eh, ešte Sven požiadal o slovo. Ja budem veľmi stručný. Ide o následovné. Ďakujeme komisii za jej odpovede, ale musím povedať, že nepozdávala sa mi jedna vec v tom, čo ste povedali. Je dobré, že sa navyšujú tzv. zelené investície. To je e, významné pre dosiahnutie konvergencie, ale pokiaľ máme dosiahnuť minus 80, minus 90 do horizontu roku 2050 z hľadiska emisí, nemôžeme e, súčasne investovať do nezelených technológií. Viete, keď investujete do štruktúr, ktoré využívajú fosilné paliva alebo spalujú uhlie, tak tieto môžu byť e, e, ekonomicky, ekonomicky prínosné len ak fungujú, ak sú prevádzkované dostatočne dlhý čas. A to je v kontradikcii s tými emisnými krateniami. Myslím si, že e, pokiaľ nebudete zohľadňovať tzv. zelené ciele, ktoré boli schválené demokratickou cestou. Ďakujem. Predsedníčka e, Obraciam sa na vás, či by ste mohli eh, predložiť eh, v písomnej podobe reakciu, veď eh, prítomný zástupca komisia pripustil, že nie je environmentálnym expertom. Vicky sa hlási. Ja nadviažem na to, čo povedal Sven k otázke transparentnosti. Sme veľmi radi, že tu máme zástupcu komisie, ale ale ak máte reagovať na investičnú politiku, tak je trošku smutné, že ste nepriviedli so sebou príslušných expertov. Bolo by dobré aspoň e-mailom s našim, s našim výborom hovoriť o investičných cieľoch e EBORu, e, na čo potrebujú peniaze, kam chcú, kam chcú investovať peniaze, ktoré žiadajú veď je obrovská potreba e, rozvíjať infraštruktúru, rekonštruovať nielen v rámci tzv. tradičných e, hraníc EÚ, ale v takých krajinách, ako sú tie v Severnej Afrike. My by sme zaslúžili trošku viac informácií, aspoň e-mailovou cestou. Ďakujem. Astrid sa hlási. Madame la Pani predsednička, ja mám principiálnu otázku. Aký je dôvod existencie Eboru ešte? Bola vytvorená, aby sa zabezpečil prechod komunistických krajín k demokracii a k trhovému systému hospodárstva, ale to už e, sa udialo. Už sú to plnoprávni členovia Európskej únie, dobré, že že EBOR spolupracuje, ale v podstate má ešte dôvod na existenciu. Je potrebné, aby tieto investície by mala teraz robiť Európska investičná banka. Um, Sven, ak chcete hovoriť, tak využite mikrofón. E, padlo tu niekoľko otázok. Pokiaľ sa nemýlim, e, EBOR e, má záujem rozšíriť svoje pole pôsobnosti, a to skôr smerom na Blízky východ, ale snáď komisia by mohla zareagovať na všetky tieto otázky, ktoré zarezonovali a pokiaľ to bude potrebné, snáď by e, sme mohli dostať aj nejaké reakcie zo strany Európskej banky pre obnovu a rozvoj EBORu, aby nám teda povedali, kam pôjdu e, tie e, peniaze, o ktoré má byť navýšený kapitál. A takisto by mohol, mohla EBOR upresniť svoju geografickú pôsobnosť. Myslím si, že termíny už boli prezentovaní, tým sme vyčerpali pro program 19. apríla v útorok o 15. hodine sa opäť stretneme. Týmto uzatváram rokovanie. Ďakujem.